Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused for quite a while to see. Kolegovia, začneme, pretože nebudeme čakať na všetkých, keďže máme veľmi intenzívny program. Budeme hovoriť o Európskej agende migrácie. Takže prosím, začneme. Vážení kolegovia, pár dôležitých bodov k prijatiu programu. V prvom rade si vypočujeme prezentáciu od komisie o e, druhom migračnom balíku, ktorý ohlasil predseda Juncker v septembri a čo týka preventívnych opatrení e, na prospech Talianska, Grécka, Maďarska. Toto je bod 5, o ktorom sme hlasovali pod narka vo štvrtok. E, predsedníctvo rady je pripravené informovať náš výbor o stave diskusí v rade po posledných dňoch vzhľadom na dnešnú e, radu e, pre vnútro spravodlivosť e, tá predsedníctvo požiadalo, aby to bolo za zatvorenými dverami a predchádzajúce stretnutie tieňových spravodajcov o programe prerozdelenia sa udelo minulý týždeň. Väčšina a um, začne s tým bodom 5 za zatvorenými dverami o 11.30, ak súhlasíte. Ak nemáte ďalšie výhrady, tak je program schválený v pozmenenom poradí. Pane Van Bert, nech sa páči, máte faktickú pripomienku? Ja mám fråga angående punkt 5 här, varför man... Mám niečo k bodu programu 5. Prečo sa to má prebrať za vylúčenia verejnosti. E, prečo e, nemôže verejnosť e, proti k tomu si to vypočuť? Ja som proti tomu, aby sa to preberalo za zatvorenými dverami. Pani Mer, máte podobnú k tomu istému bodu? Faktickú pripomienku? Um, eh, mm, ďakujem. A ja mám niečo proti tomu, aby to bola debata za poslednými, za zatvorenými dverami, pretože minulý týždeň Európsky parlament odhlasoval e, návrh komisie e, o prerozdelení a teraz e, má prebiehať debata so zatvorenými dverami. Je to zrovnako nepočúvame občanov a ide tu o transparentnosť a e, ja si myslím, že e, tá rozpráva musí byť otvorená nie za zatvorenými dverami. Ak nemáte ďalšie faktické pripojenky, chcem e, odpovedať obom. Toto je debriefing za zatvorenými dverami a nie je to rozpráva, je to debriefing o prebiehajúcich témach, ktoré sú predmetom vyjednávania. Preto to bolo predložené politickým skupinám. Medzi koordinátormi sa väčšinou e, zhodli, že e, bude e, tento debriefing za zatvorenými dverami. Je to k veci, k témam, ktoré budú predmetom vyjednávania na Rade pre vnútro a spravodlivosť a, a ak by to nebolo za zatvorenými dverami, nemôžeme prebrať niektoré konkrétnosti a preto ja odporúčam, aby sme to robili za zatvorenými dverami ak e, nemáte ďalšie námietky alebo faktické pripomienky, môžeme pokračovať. E, poďme k bodu 2. E, náš jazykový režim a tlmočenie nebude v chorvačtine, lotištine a irčine dnes do poludnia a chorvačtina a irčina nebude zajtra teraz podľa pravidla 205 k nomináciám spravodajcov Najprv je tu pán Timothy eh, Kirkop z SR, ktorý bol eh, menovaný ako spravodajca eh, pre správu k stálemu mechanizmu prerozdeľovania v krízových situáciách. A ja žiadam výbor, aby schválil toto odporúčanie koordinátorov. Tretí bod v rámci oznámení predsedu je, že budeme mať elektronické hlasovanie dnes o 17.00, tak eh, prosím, pripravte si elektronické karty. Kolegovia, teraz eh, ideme k spoločnej rozprave. Ako som oznámil, začnem s bodom 3. To je mechanizmus eh, pre prerozdeľovanie v kríze a mechanizmus určujúci členský štát, ktorý je zodpovedný za E, spracovanie žiadosti e, na medzinárodnú ochranu, ktorú podá v e, členskom štáte občan tretieho štátu. Mohol by som vám dať informáciu o tom, ako budeme prebrať túto rozpravu. Vypočujem si prezentáciu najprv od komisie o druhom balíku pre migráciu. Ako viete, toto hlasujú predseda Juncker 19. septembra. Najprv dám slovo komisii, potom poslancom, ktorí chcú vystúpiť, e, počnúť s koordinátormi a spravodajcami o strategickej správe o holistickom prístupe k migrácii a potom tieňovým spravodajcom k tejto správe. A mm, potom, ak by som mohol navrhnúť, začali by sme dvoma konkrétnymi prezentáciami k dvoma predpisom. A teraz budem želať komisiu, aby predložila návrh e, nariadenia o permanentnom prerozdelení v kríze a potom zaznám e, bezpečných e, štátov kódu a potom to je bod 4, prvý je bod 3 a potom dám slovo koordinátorov. Takže začneme prezentáciami od komisie pán Ríše. Nech sa páči a potom po vašej prezentácii slovo budú mať koordinátori a poslanci. Well, thank you, Mr. Chairman. So if I understand... Ďakujem, pán predseda. Ak e, správne chápem, najprv začneme s tým programom stáleho prerozdelenia a potom zoznamom e, bezpečných krajín pôvodu a potom po rozprave budeme prebrať e, zvyšok toho balíka. Aby sme určili štruktúru tej rozpravy, keď ostanete tak tá druhá časť tej debaty sa bude týkať predkladania nelegislatívnych dokumentov a tretia časť e, e, tam budem e, sa pýtať na situáciu na vonkajších hraniciach šengenskej oblasti, takže budeme tam prebrať v týchto troch e, častiach. Mohli by sme začať najprv k e, tomu parametnému mechanizmu pre krizovú prerozdelenie a e, o zozname bezpečných štátov. Ako viete, navrhli sme stály mechanizmus spolu s dočasným riešením, ktoré sme navrhli v septembri e, s 120 tisíc ľuďmi, ktorí majú byť prerozdelení. Cieľom je tu vyhnúť sa tomu, čo sme zažili toto leto, keď sa snažíme nájsť e, narazové riešenia s dočasnými režimami prerozdelenia a ťažkými vyjednávaniami v rade chce mať e, stály mechanizmus pre riešenie krízy a stály režim, aby sme sa zabrali, vyhli tomu, že vždy, keď nastane kríza, musíme vyvíjať nové riešenia s rôznymi druhmi kľúčov pre prezdelenie a rôznymi uh, druhmi vyjednávaní medzi členskými štátmi a prerozdelením. E, v rámci tohoto režimu nazveme, že článok 72 odsek 2 zmluve upraviť tento systém, pretože ako viete, e, ten ďalší režim to má len obmedzenú právomoc Európskeho parlamentu a mm, parlament len udeluje súhlas a e, pri e, tomto stolom režime sa vracujeme k spolurozhodovaniu a myslíme, že to je vhodnejšie využiť tento režim. Navrhujeme, aby sme mali delegovanú právomoc pre komisiu, aby spustila mechanizmus prerozdelenia, keď sa že táto situácia e, je kritická v členskom štáte a keď tento čelí extrémnemu tlaku, dokonca aj keď e, ten e, azylový systém v tom členskom štáte funguje podľa pravidiel, takže tento režim nie pre členské štáty, ktoré splňajú svoje povinnosti a tento kladie tlak, e, a tento kladie dôraz na to, aby sa uvoľnil tlak na členské štát, aj keď tento postup je podľa svojich e, povinností a pravidel. Máme tu mechanizmus, e, ktorý bol navrhnutý v rámci dočasného režimu prerozdelenia až na prípad, kedy štát to odmietne a tu chceme, aby to bolo stále. Stály mechanizmus, aby to bolo v budúcnosti ako pravidlo, určili sme 4 kritéria V potrebujú obyvateľstvo 40 HDP 40 a počet e, žiadateľov o azyl na obyvateľa 10 a miera nezamestnanosti 10 A tiež e, sme tam e, určili limity, aby sme zabranili tomu, že pomer azylantov na obyvateľa a HDP by mal neprimeraný dopad na ten režim prerozdelenia. Myslíme si, že to je dobre vyvážený návrh a počítame s vašou podporou, aby sme pokračili s týmto návrhom čo najskôr. Bude mať e, veľký odpor v rade proti e, tejto, tomuto permanentnému režimu a potrebujeme vašu pomoc, aby sme pokračovali e, v tejto téme. Ďalší legislatívny návrh e, sa e, týka zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Komisia navrhla zoznam EÚ pre celú EÚ. Ako viete, členský štát môže podľa azylového, aký máte aj e, vlastný azylový zoznam. E, zatiaľ 12 členských štátov má národný e, zoznam e, bezpečných e, štátov pôdu, no sú to isté e, rozdiely a vzhľadom na tok e, azylantov e, zo západného Balkánu e, máme záujem urychliť tento postup o tých žiadostí zo západného Balkánu, pretože tam je miera uznania pre ľudí zo západného Balkánu veľmi nízka. Keď pochádzate z štátu, ktorý je na zozname bezpečného štátu, to neznamená, že vaša žiadosť o azyl nebude schválená nebude e, spracovaná. Každý má byť e, hodnotený podľa vlastného merita. No, ak e, e, ste na zozname bezpečného štátu, tak e, pôjde to v urýchlenom konaní. Máme 7 štátov na e, tomto zozname, 5 z nich e, sa uvádza ako kandidátske štáty Albánsko, e, Macedónsko, Černá hora, Srbsko a Turecko Takže skutočno, že tieto sú kandidátske štáty, je to dôležitý faktor, pretože by mali splňať kodanské kritériá, čo sa týka demokracie, právna štátu, ľudských práv a rešpektovanie a ochranu v menšín. A my sme tam uh, doplnili aj štáty, ako sú Bosna, Hercegovina a Kosovo, tiež na základe toho, že majú nízku mieru uznávania žiadosti o azyl. Takže sa domnievame, že týchto 7 štátov bude splňať eh, podmienky, ktoré určuje smernica o azylovom konaní a môže sa považovať za bezpečné. Komisia bude naďalej zblízka sledovať situáciu v týchto štátoch a my sme eh, navrhli mechanizmus, ako vyňať e, štát zo zoznamu. Navrhujeme, aby sme prijali e, ten zoznam spolurozhodovaním, ale aby sme dokázali vymazať štát z toho zoznamu, potrebujeme keď potrebujeme rýchlo konať, keď e, nejaký štát príjme tvrdé rozhodnutia proti nejaké menšine, musíme dokázať rýchlo konať a rýchlo vymazať e, ten štart z toho zoznamu. Na to sme navrhli e, mechanizmus prerušenia, to je delegovaný predpis a to znamená, že Rada aj parlament môžu vždy sa postaviť proti takémuto vymazaniu, no potrebujeme na to rýchlosť, čo potrebujeme spolurozhodovanie na vymazanie štátu, ale to urobíme delegovaným predpisom. A komisia sa domnívam, že e, také prerušenie musí byť stále, tak potom e, to urobíme legislatívnym návrhom, e, teda bežným konaním, takže máme delegovaný predpis, e, ak máme štát vymazať sa z tomu, ak potrebujeme konať rýchlo. A skutočnosti, že je e, nejaký štát na zozname bezpečných štátov, to neznamená, že žiadosť azyl sa nespracuje. E, bude sa spracovať, ale prebehne to rýchlejším konaním. Štáty zo západného Balkánu, ktoré teraz predstavujú asi 17% všet celkového počtu žiadostí, je to veľká žiadosť na azylový systém a potrebujeme sa zamerať na ľudí, ktoré, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a bojovať e, proti zneužívaniu v azylovom systéme. Preto e, predkladáme tento návrh. Ďakujeme. Môžeme hneď e, dať slovo koordinátorom k tomuto stálemu zoznamu prezdelenia a zoznamu bezpečných štátov. Najprv Brigit. Ďakujem, pán predseda. Cením si myšlenku, že musíme Určite štruktúry debaty na druhej strane tieto veci sú prepojené a keď hovoríme o mechanizme relokácie a vzhľadom na to, že zatiaľ tá situácia sa zdá byť chaotická, čo sa týka toku migrantov, myslím, že je dôležité uviesť, že jedna časť fungujúceho mechanizmu prerozdelenia nie je len v tom, že členský štát príjme zodpovednosť, ale tiež, že treba zabezpečiť, že všetci migranti, e, ktorí e, prídu kdekoľvek, musia byť zaregistrovaní. Takže otázka tých e, horúcich miest musí zabezpečiť, že migranti budú registrovaní a potom bude mať dobrý základ pre ich prerozdelenie a to je dôležité. Čo sa týka zoznamu bezpečných zaujímavé si vypočuť, že potrebujeme možnosť, ak zrazu media sú pod tlakom, že tento štát musí byť eh, vymazaný zo zoznamu. Zároveň posudzujem e, návrh komisie, že keď e, nejaký štát, ktorý je na zozname, e, keď v jednom alebo dvoch štátoch, ktorý je na zozname, e, novinári sú už pod tlakom, tak sa pýtam, že prečo je tento štát na zozname. A tiež e, je Zaujímavé, že niektoré tieto štáty sú kandidátske štáty a mali by splňať kodanské kritéria, no ale nie sú oni členmi EÚ a to je uh, okrem iného aj preto, že nesplňajú kodanské kritéria, takže mali by sme byť uh, veľmi opatrní, pretože na papieri uh, kodanské kritéria môžu viesť uh, k uh, takému skutku a Nechcem, eh, aby sme robili tie isté chyby, ktoré sme robili v minulosti. A keď hovoríme o e, eh, zrychlom konaní, tak e, to súvisí so smernicami v azylovom balíku o príjmaní a procese obstarávania. Takže keď e, chceme robiť zrychlené konanie, tak otázka je, že či všetky členské štáty už naplnili smernice, azylové smernice za účelom uh, preverenia požiadavky o azyl. Takže to je ako môže urychliť uh, eh, to konanie, ak uh, podľa uh, európskeho mm, azylového balíka ešte, už nie je takéto konanie upravené. Takže musíme zabezpečiť, keď príjmam jedno opatrenie, že toto bude prepojené s druhým opatrením a že všetky tie mechanizmy e, fungujú jasne a ruka v ruke, aby sme mali e, jasný balík na konci, aby sme tu nemali len e, časti z mozaiky. Ja štruktúrujem túto rozpravu, ale samozrejme môžete dodať aj všetky podstatné poznámky, ktoré si želáte dodať. Cornelia Erst má slovo. Ďakujem pekne. Hm, samozrejme je dôležité, aby sme teraz e, konali zo strany komisie a parlamentu. Je dobré, že sme za to zapojení. Myslím si, že všetko iné by bolo hm, nepriateľné do diskusie. Najprv k e, mechanizmu prerozdelenia, presídlenia je mm, dôležité, aby e, sa viaceré štáty na to zúčastnili a mm, to je správne a aj to, aby sme mali e, kľúč na prerozdelenie je dôležité, ale myslím si, že kľúč na prerozdelenie, ktorý sa orientuje podľa takýchto úzkých kritérií je mm, príliš krátko zraky. Nemá zmysel rozdeľovať to na 28 podľa skupín obyvateľstva. Treba sa naliehavo zamerať v diskusii aj na to, aby existencia veľkých komunít, teda v Nemecku máme veľkú sírsku komunitu, čiže má význam, ak tam e, z tejto oblasti sú umiestňovaní ľudia. Inde to nemá význam a na toto sa musíme pozrieť. potom sa musíme pozrieť na to, čo sa týka samotných utečencov. Keď si toto neuvedomíme, tak v rámci Európy budeme mať presuny. A to je moja prvá kritika tohto celého. Tak po druhé, nech sa tu čokoľvek rozhodne, musí to byť záväzné. Ak tak záväzné, e, dobrovoľný mechanizmus, to, ak to rada chce, to pokladám za nezodpovedné. Druhý bod je, čo je potrebné požadovať zároveň, je spoločný azylový systém, ktorý bude harmonizovaný. Harmonizácia azylového systému. A preto sa uberajú utečenci do jedného členského štátu a tak to nejde a myslím, že toto nie je dostatočne zdôraznené v súčasnom návrhu textu. No, myslím si, že tento návrh textu, o ktorom hovorím teraz, je <clears throat> dôkazom toho, že Dublin je mŕtvý. Systém Dublin je mŕtvý, môžeme ho samozrejme oživiť, môžeme to prepísať, môžeme tam napísať, že e, to celé vlastne v kontexte dublinského systému, že o tom rokujeme, ale je to mŕtve. A čo by mňa zaujímalo, akým spôsobom chceme nadviazať na tie dublinské ustanovania. Čiže týchto otázkach je, sú v prvom bode je veľa rozporov. Potom druhá vec. Ja poznám Západný Balkán vo viacerých krajinách a oni toto nie, sa neriadia ko, kozaňou. Ani sa to nebude diať. To sú krajiny, ktoré nie sú sebestačné, ako napríklad Kosovo. A mňa by zaujímalo od komisie, aké kritéria, podľa akých kritérií ste postupovali pri rozhodovaní o tom, že tieto krajine, teda krajiny sú bezpečné pre utečencov. Aké sú to kritéria a akým spôsobom zaobchádzate s Romami? Keď mi poviete, že v Kosove Romovia nie sú diskriminovaní, ak mi toto ak mi toto viete dokázať, tak vás navrhnem na Národnú cenu Nemecka, pretože toto, to neexistuje. My máme obrovské problémy s menšinami. No a e, je tu osobitný mechanizmus, to by som uplatňoval aj pre Rómov v Kosove. No a takýto systém tzv. bezpečných štátov pôvodu vlastne blokuje určité práva aj na dôstojný život a práve my budeme bojovať proti tomuto návrhu so všetkými prostriedkami, ktoré sú nám e, k dispozícii. Ďakujem Cecilia Wittstrom. Thank you, Chair. I... Ďakujem. Ide o koncept zoznamu bezpečných krajín. Dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som e, sa poďakoval komisii za to, že zdôrazňuje, že je potrebné postupovať e, v súlade s individuálnym právom na azyl a koncept bezpečných krajín v žiadnom prípade nemôže obmedzovať toto zásadné fundamentálne právo. Som rada, že komisia toto jednoznačne zdôraznila No aby som chcela ešte raz upriamiť vašu pozornosť na toto. Ako spravodajkyňa revízie dublinského e, ustanovenia e, a veľmi tvrdo sme pracovali a musím všetkým povedať, že nik nikoho neteší, že dublinské nariadenie vlastne nám v tejto situácii nie je nápomocné. Čelíme e, tým evidentným nedostatkom tohto právneho nástroja je veľmi smutné v tomto okamihu, že vidíme, že <clears throat> bola potrebná takáto veľká kríza, aby si členské štáty uvedomili e, chyby e, svojich vlastných postupov. A ja viem, že viaceré členské štáty e, vlastne žijú v popieraní, takže prebuďte sa a uvedomte si realitu. Dnes mám tri otázky na komisiu aby sa objasnili viaceré aspekty návrhu, aby sme to lepšie chápali. Poprvé, v článku 33a úplne na, pos, na konci, na poslednej, e, posledná veda odseku 6, tam je pravidlo, že minimálny počet osôb, ktoré môžu byť premiestnené v súlade e, s núdzovým e, pravidlom, že toto nesmie prekročiť 40 Um, žiadosti podaných v týchto členských štátov uh, počas uplynulých šiestich mesiacov, ktoré predchádzali prijatiu tohto delegovaného aktu. Ak chápem uh, toto celé, takto môže prebiehať aj počas obdobia dvoch rokov. Môžeme si zobrať hypotetický prípad, matematický prípad, ale nebudem vás tu nudiť. Chcem len vyvodiť z toho veľmi jednoduchý záver, že toto by mohlo, rizikova- eh, toto by mohlo riskovať, že celý ten postup bude príliš ľahký e, a vlastne to nebude pomáhať členským štátom, ktoré to potrebujú, pretože keď sa pozrieme na tieto skutočnosti a keď to skombinujeme s touto vetou, tak si uvedomíme, že ich je veľmi málo tých utečencov, ktorí sú presú, presúvaní, relokovaní. Pokiaľ ide o selekciu e, tých, e, ktorí by mali byť predmetom takéhoto presunu ak správne chápeme návrh komisie, tak e, tu by mala byť, e, tento orgán by mal zohrávať poradnú úlohu počas musíme to mať na zreteli a chceli by sme navrhnúť e, silnejšiu úlohu pre IASA, pričom by mohla mať zodpovednosť vlastne realizovať tento selektívny postup v spolupráci s národným orgánom, s národnými orgánmi pretože toto by umožnilo členským štátom príjmať relokovaných utečencov a ja som presvedčená, že neutrálna, neutrálny orgán musí urobiť selekciu. No a takisto by som ocenila, keby komisia osvetlila eh, možnú participáciu štátov, eh, ktoré, ktoré sú pripojené k dublinskému systému. Dánsko, Norsko, Island a Švajčiarsko. Oni sa budú musieť rozhodnúť, či po zmene budú ďalej aplikovať dublinské nariadenie. Ak ten mechanizmus bude prijatý, tak to by znamenalo, že tieto krajiny by mali príjmať žiadateľov o asyl v rámci mechanizmu a pýtam sa, či by boli zodpovední za eh, platbu tej 0,02 HDP, eh, ten príspevok v prípadoch, keby E, sa nezapojili do celého toho mechanizmu relokácie. Takže toto sú moje tri otázky. Ďakujem. Po tých troch štrukturovaných odsekoch e, ešte dáme slovo komisii, takže prosím, povedzte, na čo chcete, aby komisia reagovala. Začneme poslancami Saraja. Máš slovo. Ďakujem. Situácia, ktorá panuje v súčasnosti v Európe, jasne naznačuje, že dublinské nariadenie už nesplňa svoju funkciu. Dúfam, že z toho vyhodíme jedine ten záver, že dublinské nariadenie by eh, malo byť hodené do smeti. Ja si myslím, že <clears throat> návrh mechanizmu presunu, presidlovania je veľmi nevyhnutný. Tí ľudia sú tam e, a potrebujú dôstojné zaobchádzanie, potrebujú právnu bezpečnosť. E, mechanizmus presídlovania je naozaj nevyhnutný a signalizuje, že všetky krajiny musia prevzať zodpovednosť. Ale takisto nie je dobré, že vlastne sa môžete vykúpiť z tejto zodpovednosti. Preto tu chcem ešte sa opýtať, aké dôvody môžu byť uvedené, e, ak e, chcete aplikovať alebo uplatniť e, takúto výnimku. Asi sú to práve tie krajiny, ktoré sú bohaté. Ďalej, práva jednotlivcov. Aj, aj toto tu nie je zdôraznené. Tie práva nie sú chránené Napríklad, čo s dievčatami? Tie zámery sú dobré, ale tá finálna podoba musí tiež sedieť. Či sú zohľadňované požiadavky a potreby jednotlivca, aby e, neboli obmedzované slobody a práva jednotlivcov. Potom k tým tzv. bezpečným krajinám, už to načrtla Kony, napríklad Rómovia, krajiny na zozname <clears throat> bezpečných krajín. Tu chcem, teda tu by som povedal, že minimálne 3, respektíve 4 z týchto 7 krajín nepatria alebo by nemali patriť medzi bezpečné krajiny. Čo sa týka Rímov, samozrejme, Rómov, samozrejme e, e, nehádžu sa tu na nich bomby, ale žijú vo veľmi e, nebezpečných podmienkach. To nie je dôstojný život. A oni síce takto žijú už niekoľko generácií, ale teraz sa situácia pre tieto skupiny obyvateľstva zmenila. Už to nie je bezpečné pre nich, takže musíme hovoriť aj o ich potrebách a o ich azylových právach. Ďakujem. Thank you. Colleagues, uh... Vážení, neuzavriem zoznam, lebo máme viac sekcií. Ak vás nevysvem v rámci tejto sekcie, diskusie k tejto sekcii, tak to presuniem do ďalšej sekcie. Takže toto uzavriem, uzavriem teraz Malen Biok. Tak som mycket. E, av det som, som eh, ja... Už tu bolo spomenuté viacero z toho, čo som chcela povedať. Nebudem sa opakovať, ale chcem ešte raz zdôrazniť, čo povedala predrečnička Soraya Post k mechanizmu presídlovania. Treba zohľadniť, aby uh, ich požiadavky od jednotlivcov boli zohľadnené. Doteraz sa hovorí len o rodinných súvislostiach, ale aj tie požiadavky by mali byť zohľadnené. Dublin. Toto treba kriticky prehodnotiť a ešte sme veľmi vzdialení od celistvého riešenia. Naozaj je veľký problém prijať tie správne rozhodnutia, aj keď ja absolútne chápem a uznávam, že je to správny krok, ale potrebujeme urýchlené plánovanie a také korektné plánovanie. Už tu zaznelo veľa dobrých návrhov, ale tento zoznam to nie je v poriadku. Musí e, prebehnúť aj individuálne preskúmanie Rómovia. Aj, aj k tomu by som sa chcela vyjadriť. Už sa robili kroky v tejto oblasti, ale napríklad Turecko. Čo s Tureckom? 23,1 eh, žiadostí o azyl z Turecka bolo prijatých. Turecko samozrejme na tento zoznam nepatrí. Ďakujem. Pani Winberg. Aj ja mám zo pár otázok k tomuto povinnému mechanizmu presídlovania. E, to znamená, že tento systém má byť aktivovaný v krízových situáciách. Ale aká je definícia krízovej situácie? Existuje vôbec vhodná definícia krízovej situácie? Potom tie tzv. bezpečné krajiny, ktoré, mm, by, ktoré dodržiavajú kodanské kritéria. Koreanské kritéria, myslím, že to nezvládajú ani súčasné členské štáty EÚ to dodržiavať, takže môžeme si položiť otázku, či naozaj chceme nasadiť látku takto vysoko pre tie tzv. bezpečné krajiny. Nemohli by sme hovoriť o e, dodržiavaní ľudských práv? Prečo sa hovorí o kodanských kritériách? Toto by ste mi mohli zodpovedať. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalšia rečnička, Sofie. Du retard dans mon arrivée. Euh, effectivement, la, la question d'une liste. Euh, Otázka krajín pôvodu, ktoré sú bezpečné, je chaotická, pretože o tom rozhodujú dej, dejiny. Už od, od roku 2013 o tom hovoríme, o pojme bezpečná krajina. Pôvodne sme nechceli takýto pojem v Európskej únii. Mali sme medzinárodný systém, ale je treba jednať, konať pragmaticky. Smernica má v sebe určité rámcové pojmy, ktoré sú podľa mňa dôležité, pretože potrebujeme mať predstavu o tom, aké krajiny sú bezpečné, potrebujeme zistiť správne informácie, overené informácie a tiež musíme zaručiť dodatočné postupy pre žiadateľov o azyl. V návrhu komisie sa hovorí o určitých prvkoch, napríklad o tom, či sa dodržujú ľudské práva a práva, ktoré sa týkajú spravodlivého riadenia. Ale môže dochádzať aj k nerovnostiam medzi jednotlivými žiadosť, udalosťami, medzi tým, ako sú spracovávané. A ja podľa toho, čo povedala Birgit Sipel, e, ja by som postupovala podľa kodanských kritérií, podľa ich plnenia. A ešte mám ďalšie dve otázky týkajúce sa tejto istej veci. V prípade Turecka, ako sa už o tom hovorilo pred chvíľkou, súhlasím s tým, že Počet žiadostí o azyl je 25 a naozaj to je tak podľa týchto informácií. Potrebujeme národné plány. Napríklad, keď pôjde o celoeurópsky systém a príde k náhlej zmene, čo sa stane s týmito zoznamami a aký to bude mať dopad na plány jednotlivých členských štátov to by som sa rada od komisie dozvedela. Ďakujem, Silvi. Pani Frér ako ďalšia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Valero. Mnohé tu už odznelo, iba sa vrátim k tomu, čo si myslím, že je mimoriadne dôležité. Potrebujeme sa sústrediť na preferencie jednotlivých žiadateľov o azyl, čo sa týka ich relokácie alebo premiestnenia do iného štátu. Ja som to chápala tak, že komisia zdieľa názory parlamentu na túto vec. To znamená, že žiadatelia o azyl majú svoje preferencie a tie treba vziať do úvahy a keď to tak urobíme, tak sa vyhneme sekundárnej migrácii. Keď sa ujala slova rada, Zdalo sa, že má negatívny názor na tento konkrétny e, point, vec, ako Soraya neskôr povedala, pretože ne, nesmieme deportovať týchto ľudí do krajiny, kde sa necítia vôbec doma. Ja by som rada vedela, či komisia zdieľa názory parlamentu, ktoré tu zazneli. Konkrétne, že žiadatelia o azyl e, musia mať zohľadnený ich vlastný názor na to, kam, kde sa chcú usadiť. Čo sa týka e, krajiny pôvodu, mnohí ľudia sa dotkli tejto témy. Vidíme situáciu v Turecku, kde je sloboda tlače vôbec neideálna a kde sa dôvera porušila. Komisia e, hovorila o siedmých krajinách, ale mal by tu byť aj e, akcelerovaný prístup. Turecko by malo tiež byť hneď od prvého dňa v rámci tohto zrýchleného prístupu a situácia sama vyrieši. Čo si teraz o tom komisia myslí po uplynutí času? Komisia verí, že sa musíme sústrediť na tých ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Čo urobíme s tými ľuďmi, ktorí síce prídu, ale neutekajú pred ani, ani vojnami, ani konfliktmi? ale ktorí utekajú z iných dôvodov, pretože mnohí títo ľudia prichádzajú na naše územie. Ako nájdeme právnu cestu pre týchto ľudí, ktorí sa chcú usadiť a pracovať v Európe? Na nich sa nevzťahuje mechanizmus relokácie alebo premiestnenia, ale treba mať na pamäti, aby sme mali prehľad, celkový dobrý prehľad toho, čo sa deje. Ďalšie Ďalšia rečnička je pani Dali. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Sústredím sa na mechanizmus relokácie. Návrh komisie ide tým správnym smerom, rámcovo je to v poriadku, ale nedá sa to vybrať z kontextu toto bude fungovať len vtedy, ak sa nám podarí zmeniť dublinské nariadenie tak, aby dávalo zmysel a aby sme úspešne dosiahli výsledky, ktoré chceme dosiahnuť. Bali sme sa toho celé roky, dublinské nariadenie teraz zmeniť treba a všetky tieto rôzne riešenia sú navzájom prepojené. Nie je riešenie, ktoré by sme mali e, vytrať v kontextu alebo pozerať naň e, vo vzduchoprázdne. Ostatné riešenia s ním budú súvisieť. Ja mám niekoľko otázok na komisiu čo sa týka relokačného mechanizmu. Komisia hovorí, že relokačný mechanizmus bude sa používať iba v núdzových prípadoch. Môže komisia vyjasniť, čo sa bude považovať za prípad núdze? Núdza pre EÚ ako takú, alebo núdza pre jeden členský štát EÚ? Hovorím to preto, že v minulosti sme mali také situácie, keď jeden členský štát EÚ, nejaká krajina, myslím tu na Maltu, aplikoval prípad núdze na svoj ostrov, ale nebolo to myslené, že celá EÚ je teraz v stave núdze. Kritéria, ktoré spomenula komisia, k tomu sa dá povedať, že tento mechanizmus vychádza zo štyroch kritérií, vážených kritérií populácia, HDP a mm, azylanti na hlavu a ešte štvrtý tí, ktorí však nikdy, žiadny z týchto štyroch nezahrňa veľkosť členského štátu EÚ. Veľkosť však súvisí s kapacitou členského štátu EÚ vziať ďalších ľudí a myslím si, že do týchto vážnych kritérií treba zahrnúť aj veľkosť, veľkosť rozlohu štátu. Ďalšou rečničkou je pani Keller. Asi sedím v tom nesprávnom tábore dnes, ja chcem povedať niečo k, permanentnom systém, k permanentnému systému relokácie. Nemôžeme jednoducho mať e, núdzovú relokáciu jednu za druhou. Budúci týždeň potom čo budeme robiť? Pretože teraz sme v situácii, ktorá sa mení z minúty na minútu a rozvíja sa a to sa nedá pokryť sériou prípadov núdze. Naozaj z, zo strany rady potrebujeme počuť rozumný návrh a my sme spolu zákonodarci v parlamente a kolegovia hovoria, že treba záujmy samotných utečencov brať do úvahy. Ak nebudeme, tak nezabránime e, druhotnému premiesňovaniu utečencov a rada, aj komisia nedávno, sa rozhodla vydať úplne nesprávnym smerom, pretože to, to podmi, e, podkopáva práva utečencov aj to, čo máme v rozličných smerniciach o utečencoch. Myslím si, že parlament by mal naozaj preskúmať, e, ktorá legislatíva, ktoré právne normy sa musia zmeniť a nepríjmať iba núdzové rozhodnutia. Tieto nepostačia, pretože práva týchto ľudí, ktorým bude priznané azylové právo a budú oficiálne azylantmi, to neviem, či je ten správny postup. Myslím si, že hostiteľský členský štát aj hostiteľ obe strany by mali profitovať, e, mať prospech z rozhodnutia konečného a rozhodnutie e, utečenca, kde chce žiť, napríklad tým, že bude otvorený ku, e, ku krajine, do ktorej príde a tá krajina takisto, ak bude vítajúca, privetivá, tak potom je možné, že bude relokácia úspešná, ale ak bude cítiť človek nepriateľský postoj, nedostane žiadne ubytovanie, nebude integrovaný, neposkytnú sa mu žiadne opatrenia, tak potom asi situácia bude trošku iná. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí predseda. Pani Holmajer. Nie, hovorí s koordinátormi. E, myslím, že dám slovo pánu Kirkhopovi. pánu Kirkosovi. Prepačte, ospravedlňuje sa tlmočník. Tieto núdzové strediska, to je veľmi dôležité pri postupoch registrácie a spracúvania e, žiadosti, takže núdzové strediska, u, u nás sme to ešte nevideli, nevieme, kde sú, takže viac by nás k tomu ešte zaujímalo. A po druhé, e, podľa najnovších krokov Máme provizorný mechanizmus, osobitný mechanizmus a potom sú tu ešte tie číselné údaje. Mňa by od komisie zaujímalo, čo sa stane, keď sa krajiny budú zdráhať sa zapojiť do toho mimoriadného alebo aj do toho ako stáleho mechanizmu, čo sa stane. Okay, um, next is... Ďakujem. Teraz pán Halahaho. Thank you, Chairman. I will speak in Finnish. Yeah. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po fínsky. Otázka znie, ktoré sú bezpečné krajiny pôvodu a ako ich zadefinovať. Myslí si komisia, že Únia by sa mala dohodnúť na spoločnom postupe voči takémuto dôležitému konceptu? Sú Somalsko a Irak bezpečnými krajinami alebo regióny niektoré v rámci tých týchto krajín sú bezpečnými. Interpretácia členskými krajinami sa líši od prípad od prípadu. Niektoré členské štáty považujú niektoré oblasti v Iraku a v Somálsku za dosť bezpečné, aby z nich neprijímali žiadnych žiadateľov o azyl, aj keď vo všeobecnosti všetci títo ľudia si zaslúžia medzinárodnú ochranu. Tisíce Iračanov za ostatné mesiace prišlo cez Nemecko, Dánsko a Švédsko do Fínska, aj keď podľa pravidiel mali sa zaregistrovať v prvej bezpečnej krajine, do ktorej vstúpia. Takéto spontánne prúdy hľadania azylu predstavujú nebezpečenstvo pre celý šengenský systém a to, čo sľuboval. Členské štáty sú potom nútené zvýšiť kontrolu svojich vlastných hraníc. Musíme dostať tieto prúdy pohybu pod kontrolu. Predseda, záverečný prejav, mať pán Duprejem a pani Holmajer tu bude v rámci diskusie koordinátorov. Ostatní Dostanete slovo v ďalšej sekcii, pretože máme ďalšie rozpravy v rámci sekcií, ktoré dnes budeme preberať. Poprosím, buďte disciplinovaní a príjmite tento návrh. Takže na zozname mám teraz pána Depre Gerard. Máš slovo? Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na to, čo uviedla Cecília. Ja s tým úplne súhlasím. Za prvé by som chcel povedať, počul som tu, že dublinské nariadenie je mŕtve a že je to trvalé opatrenie, ale toto nefunguje. 40 osôb, ktoré sa dostanú do určitého členského štátu a chcú byť, nechcú zostať v tomto štáte, ale 60 chce zostať v tom štáte, ktoré ktorý ich prijel. Napríklad 200 tisíc kandidátov, keď si predstavíme, žiadateľov o azyl, ktorí prídu do Talianska, 60% chcú zostať v Taliansku. Je to tak. Solidarita je solidarita, ale tá sa týka tých 40%. Viete, je treba, aby sme mali jasno, týchto veciach. V niektorých štátoch ale sa prijíma menej utečencov. Otázka na komisiu. Ľudia, ktorí nemôžu byť relokalizovaní, pretože ne, ne, majú štátnu príslušnosť konkrétnu, možno, že až 75 týchto osôb môžeme chápať ako ľudí bez štátnej príslušnosti? a systém bezpečných krajín. Ja s tým nemám problém vo väčšine prípadov, okrem jedného prípadu, a to je Turecko. Keď sa pozriete na čísla, počet žiadostí, ktoré boli vybavené pozitívne, to je na západnom Balkáne, ale pozrite sa, že čísla platné pre západný Balkán to je pár percent, ale pre Turecko to je 24 percent. Dobre, túto krajinu vedie megaloman, ktorý vedie aj vojnu proti časti svojej, svojho obyvateľstva, chce mať absolútnu väčšinu. A mne sa zdá neuveriteľné, že by sa týmto spôsobom dalo fungovať a že by to bola bezpečná krajina, ktorá by takto mohla fungovať. Rozdiel je medzi presídlením osôb a relokáciou alebo premiestnením osôb, aké dokumenty budú mať e, títo ľudia, ktorí budú iba reloka- relokalizovaní alebo premiestnení. Alebo tí, čo budú presídlení, budú mať tranzitné víza, aký budú mať dokument. Ďalšia, e, ďalšie dôležité veci o ktorých budeme nepochybne diskutovať podrobne, pretože to je potrebné, sú akty prenesenej právomoci napríklad, delegované akty, budú vyžadovať veľa práce, keď sa budú tieto rozhodnutia vykonávať. Ďakujeme. Pani Holmajer. Vážení kolegy, kole, vážené kolegyne, kolegovia, čo sa týka mechanizmu relokácie, tu mám naslednú, nasledovnú otázku na komisiu. Uh, v rámci členských štátov sa vedú diskusie o tom, ako jeden štát, z ktorého sa premiestňujú utečenci alebo majú byť rozložení, rozdelení utečenci do iného štátu, koľko musia vykázať vlastnej kapacity títo členské štáty, pretože potom ten nepokoj medzi členskými štátmi sa ešte zosilní keď tie príjímacie členské štáty už prijali viac utečencov ako tí, ktorí sú prerozdeľovaní. Myslím, že toto je diskusia, ktorú budeme musieť viesť, keď vznikne ten nepokoj medzi členskými štátmi. A ak sa nemá ešte zosilňovať. Potom otázka prerozdelenia, ten tzv. sekundárny presun, to súvisí s tým, že ak utečenec je poslaný do iného štátu, tak možno to nie je jeho obľúbená destinácia, ale dostane sa do iného členského štátu, ako tu chce komisia postupovať, aby umožnila e, presun do okamžitý presun, aby sa vyhla okamžitému presunu do aby zabránila presunu do ďalšieho členského štátu, pretože takýto mechanizmus nemá význam, ak tie dotknuté osoby potom zase idú inde na druhý deň. Takže táto otázka. No a potom diskutujeme o tých, ktorí žiadajú o azyl. V niektorých členských štátoch, napríklad Švédsko, Nemecko, je tretina tých, ktorí prichádzajú a ktorí vôbec nežiadajú o azyl. Takže máme tu aj túto otázku. A politika, ako, je, ako prebieha vracanie. Tí, ktorí prichádzajú k nám, bez toho, aby e, tam došlo k nejakým hrozbám. aby títo ľudia potom sa nebáli žiadosti o azyl. Takže oni potom povedia, že to nechcú robiť ani v inom členskom štáte. Čiže ide o tých, ktorí nechcú požiadať o azyl. No a potom bezpečná tretia krajina Turecko či tu komisia tých 24% podrobnejšie analyzovala. Ak som to správne pochopil z tých nemeckých údajov, tak tu konštatujem, že z časti uh, sa umožňuje subsidiárna podpora, pretože um, títo z časti prichádzajú aj eh, z hraničných regiónov, respektíve z niektorých konfliktných situáciách. Čiže je potrebné analyzovať tie číselné údaje, aby sa skonštatovalo, v čom spočívajú problémy a nakoľko chceme o tom diskutovať predovšetkým v oblasti boja aj e, e, teda pokiaľ ide o kurdské o, pokiaľ ide o kurdov, toto je jeden z jadrových problémov, ktorý musíme vyriešiť v rámci rokovaní s Tureckom. Ďakujem. Okay, um, uh, Mr. Stevens. Ďakujem, pán Stevens. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Viem, že e, sa opakujem, no jednu vec e, chcem povedať nový plán povinného prerozdelenia nie je dostatočný. Myslím, že sme zanedbali otázku ostrahy na e, vonkajších hranicách a Európska únia je e, tlačená národnými záujmami a e, nevidíme tu zreteľnú potrebu riešiť azylantov. E, chyba nám tu nedostatok ambície v tomto pláne. E, plán prerozdelenia e, spôsobuje e, nové toky e, do Európy kvôli týmto kvotám a je tu nepomer medzi počtom kvotami migrantov. Zároveň tieto sa no, v západnej časti šengenskej oblasti neriešia. Potrebujeme vypracovať mechanizmus navracania solidaritu s Talianskom, Gréckom a Maďarskom. Táto je nutná a teraz e, sa to e, nedostatočne zohľadňuje. E, tie núdzové strediska Frontex na miestach príjmania. Hovorí sa, že potrebujeme viac Európy, ale sa to nepresadzuje to všetko je e, len e, rozdrobená mozaika a dúfam, že členské štáty budú mať e, teraz systém, ktorý bude vypracovaný v súlade s vyhláseniami Európskej rady. Ďakujem. Thank you and... Ďakujem. Krátce Bel, nech sa páči. Uh, first... Ďakujem, pán predseda. Poprvýkrát vítam návrh komisie na stály režim prerozdelenia Ehm, musíme to mať čo najskôr a som rada, že sa to navrhuje spolu rozhodovaním a mám otázku na komisiu. Ako vidia e, rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, ktoré prerozdeľujú a ktoré prijímajú? Kto rozhoduje o tom, ako koľko ľudí, koľko si vyberú a kto príjme to posledné rozhodnutie, ako to bude fungovať v praxi, aj vzhľadom na veľký počet osôb, ktorí teraz prichádzajú. Ďalšia otázka je, čo deti existuje e, tu režim prerozdelenia a plánuje sa s niečím, ako dať prioritu e, nesprevádzaným, nezletilým deťom, aby sa spolili so svojimi rodinnými príslušníkmi. Ďalej hovorili ste, že budete konať na základe delegovaných predpisov. Môžete jasnejšie vysvetliť, e, pri akej situácii, za akých kritérií by ste uvažovali že nastala situácia, kedy treba nasadiť tento mechanizmus. Štvrtá otázka je podobná k tomu, čo sa spýtala Monika. Čo sa stane, keď e, jednu osobu mm, prezdelia do jedného členského štátu, potom e, ich e, usídlenie platí len v tom členskom štáte a môžu usídlenie pohybovať Schengene. Pretože problém je, že niektoré členské štáty sú atraktívnejšie ako iné a keď teda prezdelenie nastane do jedného členského štátu a potom za pár dní prejdú do iného členského štátu, tak e, potom režim preozdelenia nefunguje. K zoznamu bezpečných štátov mám otázku, prečo komisia navrhuje systém len povinného preozdelenia a nie systém presídlenia, pretože uh, presvedenie je e, zákona a bezpečná dielnica pre pristahovanie. Takže miesto toho, že navrhujeme toto, prečo nepoužijeme presvedenie, čo by umožnilo ľuďom e, vyhnúť sa tým rizikám cestovania do štátov, ktoré majú vonkajšiu hranicu. Takže to je pre mňa záhada a chcel by som dostať k tomu nejaké vysvetlenie. K bezpečným štátom e, vítam tento návrh e, a je mi to čudné, pretože komisia jasne sa povedala, že to e, nevychádza s, a nie je to podmienené e, posúdením jednotlivej žiadosti, ale rád by som sa, rád by som sa vrátila k Turecku, takže keď tam e, nebude e, E, individuálne posúdenia ľudí nebudú pasálne posielať späť do Turecka. Rada by som to pochopila. A ďalšia otázka je, že keďže sú tu členské štáty, ktoré už majú e, vlastný zoznam, ktorý sa líši od e, zoznamu, ktorý teraz e, komisia navrhuje, ako to zosúľadíte, ako e, to skombinujete, ako to má fungovať s tretími štátmi. A ďalšia otázka je, čo Gambia, Pakistan a ďalšie štáty, kde máme teraz obrovský počet ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí sú ekonomickí migranti a nie utečenci. Hoci každý eh, má eh, právo eh, požiadať o azyl. Bude komisia obmedzovať zoznam bezpečných štátov navratu len na kandidátske štáty, alebo posudzujete aj iné štáty, odkiaľ pochádzajú ekonomickí migranti a nie utečenci. Ďakujem teraz, pán Peliezi. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný celý súbor veci už povedali si. Súhlasím s návrhmi z tohoto druhého migračného balíčku, ktoré sú predmetom návrhu komisie a dúfam, že rada sa tým tiež bude riadiť. Bol by to významný krok vpred, hlavne vo chvíli, keď sa objavujú možné pravidlá pre trvalú relokáciu a nie je to úplne vyvážený návrh. Napríklad by sme sa mohli pozrieť na tú nezamestnanosť do 10%, ktorá by sa ešte mohla zvýšiť. Pozrieme sa na bezpečné štáty. Bolo povedané, že u, pri zozname bezpečných štátov je to tak, že keď žiadateľa o azyl je občanom štátu, ktorý je na tomto zozove, bude predaný jeho prípad. Aké sú to teda v úvodzovkách výhody v tej eh, rýchlosti spracovania žiadosti o azyl? A akým spôsobom sa teda bude vykonávať ten zrýchlený proces? Tiež chcem hovoriť o mm, repatriácii tých, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu alebo azyl. V roku 2013 je to všetkým jasné, čo sa stalo. Menej ako 40% tých, ktorí mali byť eh, repatriovaní, boli repatriovaní a myslím si, že eh, Európa, Európska komisia tu musí robiť viac, pretože musíme rozlišiť žiadateľov azyl a utečencov od tých, ktorí sú výhradne ekonomickí migranti. Nakoniec požiadam dvoch spravodajcov o eh, komplexný celistvý prístup. E, vy ste to neboli na začiatku, chcete teraz sa vyjadriť alebo chcete to zhrnúť po tých dvoch bodoch? E, tie ďalšie dva body budú stručnejšie, takže rozhodnite sa vy, či chcete hovoriť teraz alebo na konci debaty. Chcete teraz slovo? Dobre, tak nech sa páči. Pani Bucilová. Ďakujem. Ehm, budem musieť sa zúčastniť na ďalšej schôdzi. Asi tu nebudem na konci, takže pár vecí. Je dobré, že dnes eh, prebráme túto tému. Pár hodín pred eh, schôzou ministrov pre vnútorné veci. My posudzujem návrhy, ktoré sa navrhujú ako spolurozhodovania. To znamená, že parlament je na rovnaké úrovni ako rada a to je dobre a e, mali by sme si zachovať vedúcu pozíciu v tejto téme a nakoniec e, budem vedieť niečo viac e, o tom, čo nebude o opakovanie pozície členských štátov, ktoré na tých pozíciách trvajú a ktoré sa zopakujú na samite. K prezdeleniu súhlasím, že by sme sa mali zaoberať tými kritériami a nemali by sme riešiť e, neprimerané mechanizmy v jednom či inom štáte a tento mechanizmus by mal byť e, akceptovaný a dočasná ochrana nemôže byť využitá kvôli prekažkám v Európskej komisii a nakoniec mali by sme mať prijaté takéto mechanizmy. A čo sa týka preferencií, mnohí kolegovia hovoria, že nesúhlasia, hoci trvajú na tom, že tieto preferencie migrantov by mali byť posúdené a súhlasíme s tým a v uznesení, ktoré sme odhlasovali pred dva týždňami, sme to povedali, je pravda, že títo musia byť zahrnutí a práva týchto osôb musia byť stredobodom nášho konania. Na členské štáty by sa nemali za to skrývať eh, a mohli povedať, že nikto nechce prísť do nášho štátu, pretože chceme zabezpečiť azylový systém, ktorý je vhodný a tu sme mali klas tlak. Čo sa týka zoznamom tretich štátov, súhlasím a toto naša politická skupina vždy žiadala, pretože keď sa pozrieme na správy EAS alebo agentúry, tak vidíme, že je tu obrovský rozpor medzi členskými štátmi v tom, ako posudzujú na základe ich e, vzťahu s týmito štátmi, že či ich poslať späť alebo nie. A ja súhlasím s kolegami, ktorí hovoria, že by sme mali vedieť viac, e, že či bude väčší tlak na tieto štáty pôvodu a či títo ľudia, ktorí chodia, prichádzajú do našich štátov, sú spôsobili alebo nie. Grazie, signor Presidente. Io in realtà preferisco intervenire dopo i prossimi... Ďakujem, pán predseda. Ja by som e, radšej vystúpila e, v diskusii po tých dvoch ďalších blokoch. Ďakujem. Tak teraz e, preberme od, odpovede komisie na, na konkrétne otázky. Well, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Mm, na komisiu bolo položených asi 80 otázok a ja sa pokúsim väčšinu z nich zodpovedať. No, toto sú eh, dva legislatívne návrhy a eh, podrobnejšie to preberieme neskôr, keď to budeme eh, riešiť vo výbore. Dovolte mi tiež povedať, že tu mm, poslanci položili niektoré veľmi podrobné otázky a mali by sme tiež tu uviesť pár otázok. Takže budem sa snažiť väčšinu z nich prebrať teraz a preberiem ich e, potom bilaterálne a najprv k tomu núdzovému stredisku v režime prezelenia Je jasné, že potrebujeme tu e, podporu od agentúr, Europol e, v tých e, frontových členských štátoch, e, aby tie režimy porazdelenia fungovali. A teraz to robíme s Talianskom a Gréckom, že tam rozmiestňujeme personál a vytvorili sme tam dva regionálne úrady. Jeden je na Sicílii v Katánii, ktorý rieši ten režim rozdelenia a druhý je v Pireu v Grécku, kde koordinujeme kroky e, agentúry e, pre nasadenie týchto tímov, aby sme zabezpečili, že e, ľudia budú zaregistrovaní, že sú im sňaté tlačky prstov a že to bude ďalej postupovať podľa legislatívy EÚ. Toto je teda kľúčový prvok a my do toho vkladáme veľké úsilie. Čo sa týka otázky Dublinu, či je Dublin mŕtvy alebo nie. Toto je filozofická otázka, na skutočnosti Dublin nie je mŕtvy. My sa snažíme zmeniť e, Dublin, aby sme ho opravili prostredníctvom e, permanentného krizového mechanizmu, takže my e, meníme Dublin prostredníctvom nášho návrhu, aby z Dublina bol lepší systém. No princíp, aby sme dokázali navracať ľudí, do štátov, kde vstupujú do EÚ, zostane v platnosti a my e, tu um, pripravíme mechanizmus revokácie, aby členské štáty mohli prijať e, utečencov, ale ten dublinský systém musí ostať, pretože um, žiteľia azylu si nemôžu e, vybrať štáty, kam pôjdu, Eh, oni utekajú o život a prichádzajú do Európy a Európa ich bude chrániť, ale eh, to, že ste žiadateľ o azyl, neznamená, že máte právo si vybrať, či pojete do Nemecka alebo Švedska. To je jeden z princípov toho návrhu na preoddelovanie. A druhá eh, otázka je hm, ten sekundárny pohyb. Ak umožníte sekundárny pohyb, tak potom to preoddelovanie nefunguje a ani Dublin nefunguje a potom musíme zabezpečiť, že sekundárny pohyb e, bude čo najviac obmedzený. A čo to znamená, čo sa týka uprednostňovania azylantov, keď niektoré členské štáty hovoria, že azylanti majú mať e, právo vybrať. Nie, nemajú právo vybrať si štáty, kam chcú ísť, pretože ináč by e, všetky chceli ísť do Nemecka alebo Švedska a toto nazývajú to by bol e, nespravodlivý systém. Takže e, my chceme posudzovať preferencie azylantov podľa objektívnych kritérií, napríklad jazykových znalostí. Ak ten človek vie po nemecky, tak je väčšia šanca, že pôjde do Nemecka. Kvalifikácia. A takže budeme e, posudzovať preferencie azylantov, no neznamená to, že oni majú právo si vybrať štát. Takže budeme to brať do úvahy a keď členský štát ich preozdeli z podporové ASO na e, ďalší členský štát, tak e, tento návrh bude zohľadnený a nie je to záruka, že azylant sa dostane do štátu, do ktorého chce. Ak k e, tomu sekundárnemu pohybu, ak osobu um, prerozdelia do Polska a o dva dní neskôr bude v Nemecku, tak nemecké štáty majú právo poslať e, ho do Polska, pretože bol prerozdelený do Polska. Čo sa týka e, práva osoby na voľný pohyb, osoba bude mať e, povolené cestovať do šengenskej oblasti a len nebude mať právo usediť sa v inom členskom štáte po 5 rokov. Takže to je ako pre normálnych azylantov eh, má právo cestovať do šengenskej oblasti, ale nemá právo usúdiť sa v inom členskom štáte aspoň 5 rokov. Čo sa týka úlohy EASO, EASO nemá len poradnú úlohu, ako ste videli, čo prebrá, vidíme tu tú koncepciu núzových stredisk. Tieto budú um, pomáhať členským štátom spracovať žiadosti o azyl, ale tiež budú pomáhať členským štátom zadefinovať eh, profil migrantom, aby zohľadnili preferencie a zúčastnia sa na mechanizme posudzovania no EASO sa ne, nebude eh, nahrázať tie azylové služby členských štátov z jedného dôvodu, že EASO je 80 ľudí a BAMF, nemecký azylový úrad v Nemecku, teraz e, naberá 2000 ľudí. Takže pokiaľ tento výbor nebude súhlasiť s radou, aby posilnili personál EASO 20 tisíc, čiže keď e, tisícnásobne by povedzme e, navýšili personál, potom by sme to dokázali, ale s 80 ľuďmi nemôžeme robiť zázraky, takže ja hovorím, že musíme byť rozumní, keď e, žiadame Frontex alebo ja sa vyriešili krizovú situáciu. Čo sa týka bezpečných štátov pôvodu, zoznam, ktorý sme predložili, je spomenutý v kodanských kritériách. No kodanské kritériá nie sú podmienkou na to, aby boli tieto štáty na tom zozname. A ten, táto podmienka je, aby um, mali um, prijatú a uplatenú um, smernicu. A len preto, že sú kanadské štáty z veľkej miery plnia kodanské kritéria, to je jeden z ďalších dôvodov, aby boli na tom zozname. No, tento zoznam nie je eh, vyčerpavajúci, ako je to uvedené v vysvetľujúcom memorande toho návrhu. My sme ochotní posudzovať ďalšie štáty vrátane eh, Afriky, aby sme pridali ďalšie štáty na tento zoznam. No za tým účelom potrebujeme dobrú analýzu situácie v tom štáte. Takže mohli by sme, poďme niekedy e, využiť Gambiu, ale musela by nastať analýza situácie v Gambii, čo sa týka ľudských práv a tak ďalej. Áno, to zatiaľ nemáme údaje. K Západnému Balkánu my e, posudzujeme ten proces neustále a e, vyjednáme o prístupe týchto štátov, takže máme vyjednávanie o kapitole 24 o situácii e, neustále sú podrobení monitoringu a e, vzhľadom na to aj ja so vypracoval správu na Západnom Balkáne a preto sa domňame, že Západný Balkán môžeme dať na zoznam. Ako už e, povedalo mnoho poslancov, tento zoznam ne vylučuje, že každý prípad sa e, bude posudzovať individuálne a ktože sú na zozname e, nič nepredurčuje, len to, že sa to bude vybávať s rýchlým postupom. Azylant vždy môže predložiť dôkazy, že v jeho prípade napríklad Turecko nebude bezpečné, bezpečným štátom, takže keď to povieme na rovinu, keď turecký azylant príde e, do Európy a povie, že e, nebude sa cítiť e, bezpečne v Turecku, má právo na azyl v Európe, ak to vie preukázať. Takže to nevylučuje, že ľudia dostanú azyl a že budú chránení v Európe. Tam ide o to, že to bude predmetom zrýchleného konania a potom sa budú rady môcť venovať Eh, iným prípadom, ktoré sú ťažšie. Eh, eh, ďalej boli spomenutí Romovia. Keď sa pozrieme na mieru uznávania žiadostí u Romov prichádzajúcich do Európy, je to veľmi nízke. Otázka, že niekde žijú, nie je podmienkou na azyl, lebo mm, potom by sme mohli dať štatút utečenca mnohým ľuďom na svete a to nie je táto situácia, ale ak ste prenasledovaní, tak je to iný príbeh. K tomu zoznamu, keď vylúčime jeden štát zo zoznamu, má to dopad na národný zoznam členských štátov? Áno, má, pretože národný zoznam bude ďalej existovať, no keď sa e, dostane štát na európsky zoznam, e, tak e, potom chceme zachovať tiež národný zoznam, pretože niekedy členské štáty majú rôzne toky azylantov a napríklad bude mať ľudí z Bangladešu, ktorí budú žiadať o azyl v jednom konkrétnom členskom štáte, tak potom môžu dať e, ten štát na národný zoznam, na európsky zoznam, no myslím, že teraz nie je potrebné, aby sme mali európsky zoznam. Dovolte mi ešte pozrieť sa do poznámok. Yes, on the 75%, I think. 75% čo znamená tých 75%, keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré sú nad 70%, to je Sýria, Eritrea a Irak. Takže až príjmeme ten návrh, uvidíme, ktoré krajiny budú presahovať 75%. O rok alebo o 10 rokov to môžu byť iné krajiny, ale pretože ma, prečo sme tam dali tú hodnotu 75%, lebo sa chceme vyhnúť presunu ľudí v rámci EÚ, takých, ktorí nepodliehajú medzinárodnej ochrane. Prečo? Lebo v takom prípade e, by sa dialo veľa návratov. Keď si zoberieme žiadateľov o azyl e, s nízkou hodnotou uznania, tak by boli presúvaní z Talianska, Grécka do Polska polské orgány by ich museli zamietnúť. No a potom by tam museli byť návraty, čiže musíme vynaložiť veľa energie na relokáciu týchto osôb. Myslíme si, že s tými núdzovými strediskami ide o to, aby tie návraty prebehli čo najrychlejšie. Teda ľudia, tých ľudí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú pomoc, aby sa vrátili do domovských krajín. Takže naozaj sa chceme zamerať e, na ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a vyhnúť sa tomu, aby boli presúvaní. Takže z hľadiska efektívnosti sme sa zamerali na tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Bola tu otázka týkajúca sa toho, prečo nie stála, stály režim e, presídlovania keď sme počúvali, keď ste si vypočuli pána Junckera o stave Európskej únie, tak avizoval, že na budúci rok predloží takisto stály plán, stály režim presídlovania, čiže pôjde o relokáciu, aj o režim presídlovania, aby sme preukázali solidaritu, ale aby sme zvýšili, aby sme teda zlepšili tie, tie legálne e, cesty do Európy. Takže ako bude relokácia fungovať v praxi? Tu pripravujeme dva e, režimy. Prvý je pre 40 tisíc. Včera sa uskutočnilo zasadnutie so všetkými členskými štátmi ESVČ e a diskutovalo sa o praktických otázkach pre implementáciu. Takže je to veľmi zložitý proces, môžeme o tom dlho diskutovať, ale môžeme tomu venovať zasadnutie a e, vysvetliť, ako to bude fungovať po tom, čo to bude spustené 1. oktobra, ale ide o to, aby Taliansko a Grécko e, s podporou agentúry a berúc do úvahy profil týchto ľudí, teda aby sa identifikovali e, tie osoby, ktoré majú byť relokované, členské štáty zašlu kvóty, pretože musia plniť e, tie údaje počas dvojročného obdobia. Dajme tomu Fínsko sa rozhodne prijať 2000 ľudí, čiže 500 budúci mesiac, potom 500 o rok a tak ďalej. Čiže to sa treba riešiť už dopredu na základe požiadavky členských štátov. Tak definujeme profil ľudí, ktorí budú eh, relokovaní, potom budú bezpečnostné previerky, ktoré prebehnú, aby sa zabezpečilo, že všetci eh, sú spokojní eh, s úrovňou bezpečnosti tých relokovaných ľudí, nielen Taliansko, ale aj orgány, tie orgány, ktoré vlastne budú realizovať tú relokáciu. No a potom s podporou IOM zorganizujeme prepravu týchto osôb do krajín, kam majú byť relokovaní. Čiže v podstate to, bolo, to bol taký súhrn toho, čo sa udeje. Ako som už povedal, teraz začíname s 47 a uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. A toto umožní ten režim stálej relokácie, ktorý chceme prijať. Dúfam, že 120 tisíc tá dohoda sa uzavrie už popoludní dnes. To znamená, že budeme mať skúsenosti už len na základe týchto dvoch dočasných režimov relokácie a to nám pomôže prijať a e, zlepšiť ten stály režim relokácie, ktorý je nevyhnutný, ako som už povedal predtým. A takisto už to zdôraznili viacerí členovia, že potrebujeme stály režim a nielen pracovať e, na schéme ad hoc vždy, keď dojde kríze. Zvlastnila tu otázka, akým spôsobom spustiť mechanizmus, čo bude spúšťačom mechanizmus krízy. Je to jasne definované v texte, sme odporení, odporení ďalším e, vylepšeniam tej tej definície, ale tá kríza musí mať taký dopad, aby e, vyvíjala mimoriadný náklad, nátlak na azylový systém, krajinách, ktoré aplikujú azylový aký. Pani Mecola, ako zdôraznila, tá definícia zahrňa, že sa budú brať do úvahy aj e, teda e, sa bude dobrať do úvahy aj veľkosť členských štátov. Čiže nielen Európska únia ako celok, ale musí sa definovať nátlak na konkrétny členský štát, berúc do úvahy aj veľkosť dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o distribučný kľúč, Myslíme si, že to obyvateľstvo je dôležité, veľkosť, teda počet obyvateľov, ale takisto distribučný kľúč, aj o tom, sa musíme, aj o tom musíme diskutovať. Takže tu by som sa zastavil. Pán Mišal, ak niektorí kolegovia majú pocit, že tá otázka nebola zodpovedaná dostatočne podrobne, tak by sme to mohli zodpovedať písomne, ale som rád, že si zareagoval na veľa otázok, dúfam, že to bolo použiteľné. Ak nikto už nechce, ak niekto má pocit, že tá otázka nebola zodpovedaná, tak to zašlite písomne. Dobre, ešte jedna otázka. Presun členského, z jedného členského štátu do druhého to je systém lese pase. Čiže aj tá osa, otázka je, ak tá osoba je bez dokumentov, tak máme systém lese pase. To je zabezpečené, to je zahrnuté v Dubline a to zabezpečuje tú prepravu. Čiže aj tu máme určité skúsenosti v tejto oblasti. Ďakujem. Dnes máte náročnú prácu zareagovať na všetky aspekty. Samozrejme nelegislatívne dokumenty, návraty, komunikácia, body 6 a 10, tie nelegislatívne dokumenty, keby ste to prešli a potom by ste uh, o tom, uh, potom by sme o tom mohli podiskutovať a potom následne bude prebiehať diskusia. Dobre. Prepačte, že som dlhý. že som hovoril dlho, ale je tam viacero bodov, teda pre kolegov, ktorí to neboli na začiatku diskusie, akým spôsobom je to štrukturované. Niektorí kolegovia to neboli na začiatku. Prosím, pán Mišel, pokračujte. Ďakujem, pán predseda. Prvý bod sa týka komunikácie komisie, oznámenia komisie o um, verejnom obstarávaní v čase krízy, keď verejné orgány e, čelia tlaku, vzhľadom na migračné toky, tak často musia zvýšiť e, kapacity príjmania, aby poskytli e, prístrešie, aby sa rokovalo o nových mluvách o dodávke potravín, oblečenie, zdravotná starostlivosť a tak ďalej. My chceme uľahčiť e, pravidlá obstarávania v tejto oblasti a e, táto communication len uvádza, e, v čom tie existujúce pravidla Európskej únie existujú, pokiaľ ide o obstarávanie týchto služieb. Chceme, aby to prebehlo čo najjednoduchšie a čo najrychlejšie. Uvádza sa, že súčasné pravidlá a nová smernica o verejnom obstarávaní poskytujú dostatočnú flexibilitu. Toto je vysvetlené a je to naozaj oznámenie, ktoré má pomôcť e, lokálnym a regionálnym orgánom a členským štátom pri obstarávaní týchto služieb. To je k tomu prvému bodu. Druhý bod, ktorý sa týka návratov. Prijali sme v balíku akčný plán spolu s príručkou o návratoch. Kredibilita nášho azylového systému, azylového systému tu je naozaj v hre, pretože ak e, zobrieme do úvahy e, úroveň e, uznania a potom to skombinujeme s, s, s návratom, je tu veľa ľudí, ktorí prídu, pokúsia sa o azyl, sú zamietnutí, ale potom vedia, že šanca na návrat je nízka. Čiže 40 e, ilegálnych migrantov, ktorí mali odísť z Európskej únie, odišlo, čiže 60 tých ľudí, e, ktorým bolo prikázané sa vrátiť, sa nevrátili efektívne. Toto vysiela zlý signál ekonomickým migrantom, ktorí to jednoducho vyskúšajú, pretože vedia, že politika návratov nie je dostatočne efektívna. Toto je šanca pre flexibilitu a je to problematická otázka návratov, ktorá je veľmi zložitá. Možno niektoré členské štáty nevkladajú dostatok zdrojov, ale je tu aj skutočnosť, že je ťažké vracať <clears throat> do tretich štátov, ktoré nespolupracujú dostatočne. Čiže navrhujeme 40 akcií, 40 krokov v tejto oblasti, aby sa zvýšila efektívnosť európskeho systému pre návrat ilegálnych migrantov a to poprvé a po druhé, aby sa e, vylepšila spolupráca e, v oblasti readmisuje s, tak e, s týmito krajinami, najmä s týmito krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami. Musím zdôrazniť, že všetky kroky, ktoré navrhujeme, sú v naprostom súlade s medzinárodnými e, dohovormi ľud, štandardmi o ľudských právach, Charta EÚ a aj so základnými slobod, zásadnými slobodami. Chceme lepšie aplikovať smernicu o návratoch, ktorá má veľa zábezpek. Samozrejme sú e, zohľadňované práva tých ľudí, ktorí sa vlastne majú vrátiť alebo majú byť vrátení do krajinách pôvodu. E, chcem len zdôrazniť, že do konca roka predložíme e, zmenu nariadenia Frontex, takže E, aby sa posilnil mandát Frontexu, tak navrhujeme posilniť e, úrad Frontexu v tejto oblasti. Takisto e, navrhneme legislatívne zmeny, šengenský informačný systém, aby bolo povinné až e, sa vydá rozhodnutie o návrate, tak je potrebné e, zapracovať to do SIS, aby všetky členské štáty videli, že bolo prijaté rozhodnutie o návrate, pretože ak e, niekoho vrátite z jedného členského štátu a potom, člen, potom osoba príde do e, štátu, ktorý nie je Schengen, e, tak e, ten členský štát musí vidieť, že toto bolo prijaté rozhodnutie o návrate. Dva legislatívne návrhy takisto zlepšíme rozpočet a personál, aby sme to podporili, tieto operácie. A o tom sa bude diskutovať na samite zajtra. on the rendition Um, uh, Ďalej by som chcel oznámiť, že máme spoluprácu s africkými krajinami, krajinami pôvodu utečencov. Využívame dohodu z Kotonu, ktorá je dobrou základňou pre takéto písomné operácie. A takisto budeme hovoriť s kľúčovými krajinami pôvodu v spolupráci s OSN. Samozrejme, keď hovoríme o tretich krajinách, musíme zabezpečiť to, že ľudia, ktorí sa vrátia, sú, budú integrovaní náležitým spôsobom. To si vyžaduje financovanie integračných projektov. Po samite vo Valete naozaj treba sa tejto téme venovať. Čo sa týka manuálu o návrate, to súvisí s oznámením. Bola to príloha oznámenia o návrate alebo o návratoch. Táto knižka obsahuje usmernenie pre členské štáty EÚ, ako vykonávať operácie návratov pre policiu, pre pohraničníkov, pre úradníkov na migračných uh, ustanovizniach, pre ľudí, ktorí pracujú v zadržiavacích centrách a monitorovacích uh, organizáciách pre navraty utečencov. Je to praktický nástroj, ktorý zdá sa, že je niečo ako šengenská príručka pre pohraničných strážcov Európskej únie. Aktéry sa tu dozvedia, ako nakladať s operáciou návratu. Nie je to legislatívna norma, je to iba realizačná príručka, kde sa riešia praktické každodenné otázky. Tento manuál sa vyvíjal 5 rokov na základe smernice o návratoch a sekretariat Európskeho parlamentu bol úzko prepojený s prácami na tejto právnej, na tejto príručke. Toľko k návratom utečencov. Teraz e, Trust Fond pre Afriku, Zberenický fond. Pani Mogherini sa zúčastnila 15. septembra na spoločnom zasadnutí dvoch výborov, LIBE a DROA, a vytýčila priority v externej oblasti týkajúce sa migrácie. Ako viete, predložili sme e, materiály na stretnutie 11. a 12. novembra, balík peňazí pridelený tomuto zverejneckému fondu. Je to 1,8 miliard eur, ktoré boli, budú zamerané na projekty súvisiace s migráciou v oblasti rozvoja. Ale apelujeme na členské štáty EÚ, aby tiež prispeli finančnou pomocou do tohto zverejneckého fondu. On project, which are linked to my... Čo sa týka projektov, ktoré súvisia s migráciou, tieto sa použijú na pomoc integrácie, s integráciou migrantov, na zvýšenie kapacít príjmania utečencov v Afrike, takisto pre presídlencov a utečencov a podmien- na podmienky, v ktorých žijú, rozvoj v oblasti mládeže v Afrike a podobne. Myslím, že to je všetko z mojej strany. Ďakujeme, pán Mišel. Kolegovia, v ďalšom sektore, ďalšej sekcii budem e, veľmi naliehať, aby nikto nehovoril dlhšie ako 5 minút, pretože 11.30 máme termín, ktorý musíme dodržať a mm, to vtedy by sme mali skončiť rozprávu. Začneme koordinátormi. Pani Holmajer. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, najprv sa chcem srdečne poďakovať eh, komisii za veľmi eh, presný prehľad. Eh, stručne, ako možno tieto veci popísať. Poprvé je to podľa mňa pozitívne, že k téme navracania nemáme ešte legislatívnu prácu vykonanú, ehm, kde na jednej strane by sa e, dodržali ľudské práva e, žiadateľov a ale zároveň aby aj tí, ktorí nemajú e, právo ostať v členskom štáte, musel v budúcnosti počítať s tým, že bude navrátený, pretože keď sa nevykoná navrátenie, aj keby sa malo vykonať, tak je to faktor, ktorý sťažuje príjmanie tých, e, ktorí by ostali e, v členských štátoch a boli uznaní ako utečenci a mm, to spôsobuje aj vysoké mm, náklady na integráciu, mm, a, ktorí žiadajú aj podporu z hľadiska medicínskej pomoci a pomoci uplatnenia na trhu práce Mám e, ďalšie otázky k zmenám v šengenskom systéme, čo sa tu podrobne plánuje a tiež e, sa chcem vrátiť e, k otázke repatriácie a do akej miery komisia konkrétne čo plánuje v repatriácii, aby som dostal prehľad o tom, ako ďaleko sa Európska komisia a EÚ do toho zapája Hovorili ste o rozpočte a o EASu a Europole, ktorí e, majú na to veľký dopyt a e, keď e, tie zo strediska aj pri repatriácii majú pomáhať, tak mohli by ste nám povedať rádovo, na ktoré máte na mysli? Ďakujem. Ďalej z koordinátorov pani Sipu. Ja, for... Ďakujem, pán predseda. sa tiež chcem poďakovať e, za stresné zhrnutie správy od komisie k rozdeleniu e, úloh. E, myslím, že potrebné, aby sme posúdili, ako môžeme toto konanie zjednodušiť, aby sme robili tie veci, ktoré sú teraz nutné. K otázke repatriácie musíme mať na zreteli to, že tá repatriácia, ktorá nie vždy nastane, má rôzne dôvody. Môžu to členské štáty, pre ktoré to nebolo tak dôležité, lebo tam tie počty neboli také vysoké, ale je aj mnoho prípadov, kde z humanitných alebo praktických dôvodov repatriácia nemožná. Aj e, to musíme mať na zreteli. A v tejto súvislosti mám otázku k tej príručke. Dnes e, ma oslovili e, ustarostení občania, ktorí si to čítali a ktorí majú obavy, že repatriácia sa bude robiť e, všetkými prostriedkami a mohla by sa robiť aj násilnými prostriedkami a to musíme si presne preveriť, či naozaj tomu tak je, ako budeme k tomu pristupovať. Otázka e, tých e, trastových fondov a zahraničnej služby. Myslím si, že tá chaotická situácia, ktorú máme teraz v Európe, vôbec nesúvisí s absolútnym počtom utečencov, ale uh, nekonaním európskych štátov. A jeden, čo nekoná, je, že síce uh, e, sľubil e, UNHCR, že um, dá k dispozícii prostriedky na uh, podporu tečencov, ale v skutočnosti tak neučinil. Keď hovorím o trastom fonde, tak uh, sa chcem opýtať, či to naozaj prispie k tomu, že tí ľudia, ktorí z čistej núdze a chudoby a nedostatku perspektívy opustia svoj domov, že dostanú ponuku, aby ostali doma, alebo je to otázka vo výbore DV, či tie peniaze sa budú um, používať len na to, aby v týchto štátoch sa zavedli hraničné kontroly podľa mňa to je dôležité, pretože to neodstráni to utečencov a musíme si to presne posúdiť. To, že bude v budúcom roku posilnenie presídľovanie, tak to je v poriadku a e, tá otázka e, nutových stredisk je na programe, ale mám k nej preto otázku, že ak medzi tým medzi členskými e, štátmi EÚ sú rozdiely v konaní v tom, ako sa uplatňujú smernice o e, azylovom konaní, tak ako je e, možno, že vo všetkých členských štátoch dokážu potom e, rýchlo rozhodnúť podľa vás, že či je to utečenec, alebo či je to človek, ktorý mám poslať domov. To je konanie, ktoré musí platiť rovnako a mm, či to má byť súčasťou azylového konania, podľa mňa tu je viac otázok nevyjasnených. Ďakujem, e, len chcem povedať, že zajtra e, bude osobitné vypočutie pre tie núzové strediska. Ďalej pani Vekstrom. Tak som ešte. Ďakujem, budem hovoriť po švedsky. Takže nech sa páči, nasadte si slúchadla, kto chcete. Ako aj iní kolegovia, ja by som chcela poďakovať komisii za prezentáciu a za súhrn Myslím si, že sme mali plodnú výmenu názorov, kde sa zodpovedali naše obavy, aj keď nevyriešili. A to nám umožnilo tiež prispieť k pracovnému procesu a pokračovať v ňom. Čo sa týka Afriky, tento fond sa zdá byť veľmi dôležitý. Mnohí ľudia povedali, že niečo v teréne treba urobiť, aby ľudia prestali odchádzať z vlastných krajín, z domoviny. Myslím si, že je to najvyšší čas, aby sme uznali, že sme aj my za toto zodpovední. A keď si pozrieme situáciu, situáciu v, e, situáciu v táboroch UNHCR, kde je ne, neustály nedostatok financií a kde sa robí maximum preto, aby sa udržala vysoká úroveň aktivít práce s utečencami, tam naozaj musíme aj my prispieť svojim dielom a vziať na plecia väčšiu časť zodpovednosti. Čo sa týka presídlenia, Anna Koraca Bilds má pravdu, je to tragédia. Na presídľovanie by sme sa mohli sústrediť, aby sme zabezpečili, že ide o záruku pre ľudí, ktorí jednoducho začnú nový život. Je škandál, že iba 15 z 28 členských štátov EÚ prijíma presídlencov a 13 krajín e, nechce vôbec, aby sa usadili presídlenci u nich e, v tejto krajine. Toto sú utečenci, ktorí boli potvrdení cez UNHCR. Niektoré krajiny berú 40%, niektoré 12%, ale naozaj to škandál, keď vieme, aká je situácia vonku v teréne, že sú krajiny, ktoré utečencov nepríjmajú. Ale budeme mať k tomu ešte viac výmien názorov. Myslím si, že sme povedali nahlas to, čo sme potrebovali povedať všetky dôležité veci na to, aby sme mohli napredovať a chcem vám poďakovať za konštruktívnu a užitočnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalším, ďalšou rečničkou je Cornelia Ernst. Nech sa páči, Cornelia. Neskôr? Dobre. Judith Sargentini? Ani ona? Laura? Zdá sa, že sa mi veľmi nedarí. Pani Meyer? Ani ona. Pani Jotová. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť po bulharsky. Chcem vám e, pripomenúť, aby ste si nasadili sluchadla. Moja otázka sa e, je adresovaná komisii. Sú to dve stručné otázky. Nariadenie pre Frontex, ktoré sa mieni pripraviť. A v akom smere sa to vydá? Bude to novoreformovaná agentúra, organizácia, alebo budete postupovať podľa ochoty jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré chcú posilniť pohraničné stráže na vonkajšej hranici Európskej únie. Čo si myslíte o fakte, že mnohí Mnoho z členských štátov EÚ, ktorí sú na hranici EÚ, používajú vojenské sily, že používajú ochran, vojenskú ochranu hranice. A druhá otázka je všeobecnejšia. Všetko, čo navrhujete, všetko, o čom hovoríme, hovorili sme za ostatných pár dní, sa týkalo dočasných a permanentných mechanizmov. Ak sa nám nepodarí v ráde tieto presadiť, aký je plán B? Ďakujem, hovorí pán Moraes. Ďalším rečníkom je Peter Niedermüller. Peter, máš slovo? Ja som chcel povedať k štvrtej bode tejto rozpravy niečo iné, ale tá už bola uzavretá, takže potom odidete? Nie, ja som chcel povedať k tretiemu bodu, k relokačnému mechanizmu niečo a debata už, rozprava už bola uzavretá. Dobre, tak využijem čas, krátko poviem. Myslím si, že je veľmi dôležité vnímať dva hlavné dôležité problémy pri relokačných mechanizmoch a pri zoznamoch bezpečných krajín, ktoré by mali byť e, európske spoločné, tieto zoznamy. Mechanizmus relokácie je len prvým krokom a potrebujeme veľmi konkrétne a efektívne mechanizmy integrácie utečencov, aby bolo možné im, aby im bolo umožnené začať v Európe nový život. Druhá vec je, vypočul som si zástupcov komisie povedali, že bude spoločný európsky zoznam bezpečných krajín a že budú národné individuálne zoznamy bezpečných krajín. Myslím si, že to je neakceptovateľné. V prípade Maďarska a ďalších krajín národné zoznamy bezpečných krajín sa vždy pohrávajú so skutočnými politickými záujmami a my potrebujeme naozaj spoločný európsky zoznam bezpečných tranzitných krajín, bezpečných krajín pôvodu a ja si myslím, že to je to najdôležitejšie, aby sme presunuli národné zoznamy na celkovú európsku úroveň a dohodli sa na jednom. Prepačte, že som vás prehliadol v prvej sekcii a mohli ste sa vyjadriť. Tomáš Dechovský, nech sa páči. Ďakujem, Claude, za slovo. Chcel by som zareagovať na to, čo povedal Peter Niedermüller. Veľmi pekne ďakujem za prácu komisie. Skutočne, keď som čítal tie materiály, som mal radosť, že sa komisia do tejto problematiky pustila s takou vervou a priniesli konkrétne materiály, o ktorých sa naozaj dá diskutovať. K zoznamu bezpečných krajín ja osobne súhlasím návrhom, ktorý je na stole, vrátanie Turecka. Osobne by som pridal Sri Lanku, ktorá mi tam chýba, a Bangladeš napríklad. Je vidno, že zoznam bezpečných krajín treba posudzovať individuálne. Napríklad Egypt pre mňa je bezpečná krajina, aj Tunisko. Ďalšie krajiny by mali byť podriadené predredené režimu repatriácie v zrýchlenom postupe. Nadviažem na Moniku Holmajer. Nestačí týmto ľuďom zamietnúť žiadosť o azyl, je treba tohto človeka repatriovať, fyzicky dopraviť naspäť do jeho krajiny. Mnohí ľudia, ktorí prichádzajú z afrických štátov, e, skutočne sa dostanú do Európy a my ich musíme bezpečnou cestou vrátiť e, náspäť, inak sa títo ľudia budú stávať obeťou kriminálnych skupín a budú využívaní na otrockú, často otrockú prácu. Ak ich vrátime do Líbie, tak sa stane to, čo sme videli v utečeneckých táboroch na Sicílii, že týchto ľudí kontaktujú a potom ich e, vezmu a sú nutení robiť ako otroci. Zdôraznil by som, aby komisia využila svoje vonkajšie služby a aby sa snažila dohovoriť s krajinami v Afrike na spoločnom postupe, kam a za akých podmienok budú títo ľudia repatriovaní. Zdôrazňujem, že v Nigerii napríklad zapašovanie ľudí je vysoká trestná sadzba a títo ľudia nedostávajú tieto tresty v Nigerii. Chcem sa ešte vyjadriť k lehotám a pravidlám. Mám tu iba faktickú poznámku. Klod už potom skončím. Lehota v prípade použitia elektronických prostriedkov. Bol by som rád, keby sa skrátila e, lehota na 30 dní. 40 dní sa mi zdá dlho. Toľko len faktická alebo technická poznámka a odborná k materiálu z komisie. Ďakujem. Thank you. Uh, next is Mrs. Winberg, please. Ďalej pani Wimberg. Tak for ordet. Vi Ďakujem pekne. Hovoríme tu o smernici o navracaní, o repatriácii. Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma. Mám obavy, že len 40% sa navracia. E, to je číslo, na ktorom musíme pracovať, ale zároveň možno by sme nemali byť e, moc e, prekvapení s týmto stavom veci, pretože keď v zásade máme otvorené hranice a tak migranti e, chodia e, do Európy, prichádzajú veľkým tokom. To je aj vo Švédsku, prípad s mnohými ľuďmi, ktorí tam žijú nelegálne a policia ani nemá priestory, kde ich držať pod kontrolou, než ich e, navrátia. Jednoducho nie je na to kapacita. A to je dôsledok toho, že máme otvorené hranice. Takže moje odporúčanie je, že by sme mali hovoriť o posilnení ostrahy na národných hraniciach, na vonkajších hraniciach. Keď predložíte žiadosť o azyl, môžete sa pozrieť, e, môžete sa pohybovať po šengenskej oblasti a po 14 e, tých e, e, mesiacoch poprší platnosť vášho tlačku prstu a mať slobodu cestovať. Takže nemôžeme my zvládať terajšiu situáciu a ako pani Wikström povedala, a ako sme počuli dnes ráno, OSN nemajú peniaze a potraviny na tých 200, pre tých 260 tisíc ľudí v Sýrii a oni musia e, dávať polovičné dávky potravín pridelovaných ľudí. Tam musíme si otvoriť naše e, srdcia pre tých ľudí. Oni si zasluhujú čistú vodu a mali by mať prístup e, k domovom, k ubytovaniu, k podnospodárstvu. To dáva ľuďom e, nádej a tam by sme mali pomôcť a otvoriť naše srdcia. Ďakujem teraz pán Vojt. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda, pán Michal. Vy ste tu veľmi dôveryhodne predstavili eh, tú príročku na repatriáciu, ale odstáva tu veľa otvorných otázok. Teraz e, e, je tu číslo 40% navratených a 60% ostalých a vy hovoríte, že to sú Iračania. Sú to um, primárne hodnoty u Iračanov, alebo je to celková hodnota pre všetkých migrantov, ktorí uh, sa museli uh, vrátiť, museli byť repatriovaní, alebo či sú to rozdiely medzi uh, tými ľuďmi zo Západného Balkánu. A čo sa dejú tých, ktorí uvádzajú nes právne údaje, keď e, všetci teraz udávajú, že sú sírčania, keď e, všetci, ktorí nemajú doklady, povedia, že e, sú sírčania, sú paušálne prijamaní bez toho, odkiaľ pochádzajú. Vy ste tiež povedali, že Frontex na to zriadí úrad pre navracanie. Ako to chcete dosiahnuť s tými 81 pracovníkmi. Povedali ste, že chcete zvyšiť ich personál. Keď ste predtým uviedli Nemecko ako príklad, ktorý má e, teraz nábor nových 2000 e, pracovníkov, tak by ste museli um, tu na, to navýšiť na 8 alebo 6 tisíc e, pracovníkov, ale to všetko sú opatrenia, ktoré majú repatriovať, ale ktoré nie sú naplniteľné, pokiaľ nebudú žiadne stimuly pre tých ľudí, aby sa vrátili do svojho štátu a myslím si, že ten mm, trastový fond tu e, mm, dáva jednu možnosť, ale príliš malú možnosť, keď e, posúdime to, že azylant dostane mm, dávku 5000 eur z prostriedkov e Bola by to možnosť tieto prostriedky nasadiť v domácich štátoch, aby tam mali viac stimulov sa vrátiť a aby jednoducho nezmizli a ako sa už viackrát spomenulo, keď pôjdu jednoducho do iného štátu, alebo keď sa stane to, čo sa teraz najčastejšie deje, že sa vôbec nezaregistrujú a keď nie sú vôbec zaregistrovaní, tak potom nemôžu byť ani naspäť navrátení. Member... Ďakujem, Edmund. Posledný poslanec na tejto rozprave je pán Sevare. Ďakujem, pán predseda. V zásade vítam návrh komisie. Každý ten pilier a každý krok je presne to, čo potrebujeme. No, musím povedať, že je veľmi podľutovania hodné a skoro tragické, že my sme tu teraz, v tejto fáze, v ktorej sme, pretože je úplne zjavné, že sú tu piliere a kroky, ktoré sa navrhujú ako správne, no sú príliš e, oneskorené a nemá zmysel sa stiažovať o tom, čo som mal robiť pred 10 rokmi, alebo 5 rokmi, alebo pred rokom, no treba to povedať. Takže áno, potrebujeme oveľa účinnejšiu politiku repatriácie a potrebujeme oveľa viac e, zdrojov za týmto účelom v každom členskom štáte. Áno, potrebujeme spoločný zoznam bezpečných štátov e, návratu. No, ako v každom rade v tejto kríze, žiaľ, členské štáty nemajú spoločný pohľad na to, ako sa to má riešiť. Takže ja neobvinujem komisiu za to, že priniesla príliš neskôr príliš málo, pretože v zásade sú členské štáty, ktoré teraz kričia na každom rohu a obvinujú sa, že sa urobilo príliš malo. A kto sú tí, ktorí sú za to zodpovední? Sú to vlády, ktoré sú za to zodpovedné za túto situáciu. Takže my teraz e, zažívame skoro nekontrolovateľný tok migrantov a tento si neprerozdelím a nemáme spoločnú víziu, ako ho zvládať. Takže chcem na zhrnutie povedať, že návrhy komisie, ako som povedal, sú presne v tom, že potrebujeme všetky tieto rôzne pilierie a kroky, ktoré treba robiť. No prosím, urobme to naliehavo, pretože už teraz už zaostávame o 1-2 kroky. Ďakujem, možno zaostávame viac ako 1-2 kroky. A ešte mám jednu stročnú otázku. Rád by som teraz dal slovo spravodajcom. Mám jednu stručnú otázku, ktorá je podobná ako niektoré tie otázky, ktoré podala pani Sipo. Je to o príručke pre navracanie a o smernici pre navracanie. Je to veľmi citlivá oblasť a viem, že ste sa vrátili k tomu, No, externe ľudia si vykladajú to, čo komisia k tomu hovorí, takže ja som chcel sa spýtať, či vy ostávate v rámci parametrov smernice navracania hlavne k otázke e, zadržania, kde sú veľmi rôzne politiky národných štátov a toto je veľmi citlivá oblasť pre celú EÚ, hlavne keď hovoríme o centrách navracania a deportácie. Takže mám len pár vecí na vyjasnenie k tej príručke ako táto uľahčuje tieto veci. A treba vedieť, že to je veľmi citlivá téma. Teraz by som chcel kolegovia dať tu každému trošku úľavy a prebrať bod 11 k šengenskej oblasti k 1. oktobru, pretože preberieme ten bod teraz, potom ako komisia Um, zodpovedať všetky tie body, tak potom už bude 11.30, kedy musíme prebrať e, ten bod programu predsedníctva. Takže kolegovia, prosím, zamerajme sa na tie prvé dva body a nakoniec by som chcel dať slovo na príspevky od dvoch spravodajcov. Takže ak súhlasíte, môžeme prebrať bod 11 e, k 1. oktobru a teraz e, chcem uzavrieť tento bod a chcem dať slovo pani Vacula Kenge na e, záverečné pripomienky. Dám slovo pani Kenge, pretože predtým nehovorila, potom dám slovo komisii, aby odpovedala na všetky rôzne otázky k tomu druhému bodu. Ak súhlasíte, ak mohli by sme to robiť uvoľnenie, aby sme sa nenalili s e, tým bodom o Schengene. Cecil, chcete uviesť e, pár záverečných pripomienok? Eh, signor Presidente, eh, trovo anch'io molto interessante questa discussione sui vari punti che... Ďakujem. Eh, myslím si, že táto, tá, táto diskusia je veľmi zaujímavá a dôležitá aj preto, aby sme mohli zdoknaliť našu prácu Mám obavy k situácii e, neplnoletých. O nich som počula málo, počula som odpať komisie a očakávala som práve, že mi povedia ďalšie informácie o neplnoletých, ale tieto neprišli. Čísla, ktoré poznáme, sú také, že neplnoletých v Európe pribúda Preto by sme potrebovali mať jasný plán. Mohli by sme mať akčný plán. A chcem sa opýtať komisie, či máme nejaké konkrétne činnosti a rady pre členské štáty o tom, ako integrovať starostlivosť o um, týchto neplnoletých, ako ich integrovať do členských štátov. Podľa mňa je to téma, ktorá nie je dostatočne prebraná. A tiež by som sa e, e, rada zmienila o tom mechanizme relokácie, pretože ide o neplnoletých, ktorí sú alebo nie sú doprevádzaní. V rámci tohto programu pre repatriáciu tie osoby, ktoré sa raz vrátia na to pôvodné územie, sú potom monitorované vo svojom štáte? aby sa zistilo, či sa dodržiavajú ich ľudské práva, pretože často sa zistuje, že keď sa tieto osoby repatriujú, tak e, sa s nimi zle zaobchádza na ich vlastnom území. Sorry? No, she, no. She doesn't want to speak. Now hand back to Mr. Michel um, to answer the questions of the members and also to make any concluding points. Thank you. I only raised... Ďakujem, pán predseda, k prvej otázke modifikácie Schengenu. Ja som len uvidel možnosť zaviesť eh, do Schengenského informačného systému na rozhodnutie o návrate, pretože podľa nás je dôležité, aby všetky členské štáty vedeli, čo ten druhý členský štát robí a keď sa niekto vráti a on dostal rozhodnutie o návrate, tak e, aby to pohraničník e, videl pri jeho mene, keď e, sníma jeho biometrické údaje. A čo sa týka šengenského hraničného kodexu, k tomu sa vrátime neskôr budeme mať čoskôr diskusiu v Schengene, takže to môžeme prediskutovať pri ďalšom bode. Čo sa týka personálneho vybavenia agentúry, e, my teraz vnútorne v komisii e, diskutujeme aj Frontex, aj EASO, aj Europol, ale e, je to obmedzené personálne vybavenie, asi 60 ľudí bude viac pre Frontex a pre EASO a to sú len predbežné čísla, no stále ešte o tom hovoríme s ľudskými zdrojmi a s generálnym riaditeľstvom pre rozpočet, no chcem naznačiť, že v skutočnosti Frontex a EASO sú nástroje na to, aby sme tam nosili aj expertov členských štátov, takže my to doplňujeme do nutových eh, stredísk eh, a prostredníctvom konania RABIT, eh, že komisia e, vyzve členské štáty, aby poskytli expertov a ja sa robí to isté, takže hotspot e, v núzových strediskách vidíme viacerých expertov členských štátov. Toto je spôsob, ako zvýšiť našu kapacitu. Nemáme nástroj, aby sme mali e, na to osobitný tým z ústredia, ale používame ľudské zdroje členských štátov k navracaniu a k nutenému navracaniu, e, to je jasné, že sa tu plánuje v rámci smerice o navracaní a tá príručka o tom hovorí a nehovoríme len o e, dobrovoľnej repatriácii, ale aj o nutenej repatriácii, keby sme tu riešili len um, dobrovoľnú repatriáciu, tak miera repatriácie bola ešte nižšia. Musíme počítať aj s nutinou repatriáciou a to sú opatrenia, ktoré e, sa majú riadiť princípmi e, ľudských práv a všetkými medzinárodnými povinnosťami. Frontex e, má systém monitorovania, takže keď my prevádzkujeme spoločné lety pre repatriáciu, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí sú prvýkrát navracaní, tak e, zabezpečujem, že donúcovacie prostriedky sa používajú primerane, sa týka k tým núdzovým strediskám a navracaniu. Ako to funguje? V prvej fáze je registrácia migrantov, keď prídu, potom sa snímajú otlačky prstov a potom ich e, zistiu vo Frontexe, aby ich identifikovali, ak ten človek je e, z národnosti, ktorá má veľmi nízku mieru uznania azylu a keď nežiada azyl, tak ide do konania pre navracanie a hodnotí sa a posudzuje v rámci mm, konania v navracaní. Ak je to niekto, kto je predmetom medzinárodnej ochrany, tak e, môže byť e, v normálnom azylovom konaní alebo v navracovaní podľa národnosti. Takto my prevádzkujeme tie e, konáme v núzových e, strediskách. V prípade osôb, e, ktorí podvádzajú čo do ich totožnosti, tak ľudia sú vycvičení, aby zistili ozajstnú národnosť osoby a tiež máme tlmočníka, ktorý vie, že či ten človek hovorí po arabsky sírským spôsobom alebo marockým spôsobom, máme na to špecialistov, máme aj zoznam otázok, podľa ktorých identifikuje, či ten človek je ozajstný sírčan, odkiaľ pochádza, či je to zdokladované. Ťažšie tu Eritrejcov kvôli blízkosti e, eh, etiopčanov z regionu Tikre. To je podobný jazyk, no niekedy ľudia eh, sú vycvičení, aby odpadli na svoje otázky, takže musíme ísť viac do hĺbky v tých pohovoroch, ale musíme teda sa špecializovať na to, aby sme zistili, či je to Eritrejčan a nie Etiopčan. Takže toto je proces, ktorý sme e, už e, rozpracovali e, v hotspotoch a teraz vidíme, čo sa deje v členských štátoch pri azylových službách, kde zistíme, ako zisťovať ozajstnú národnosť azylantov či máme plán B. E, nie, nemáme plán B a náš plán je, aby um, stály režim bol prijatý a my sa spoliehame na Európsky parlament, že bude prijatý. Najlepší plán je plán A. K otázke armády na hraniciach. Schengenský hraničný kodex je neutrálny voči tomu, že kto stráži hranicu. Máme rôzny systém v rôznych členských štátoch v niektorých eh, členských štátoch máme pohraničníkov, ktorí patrí armáde, alebo sú to civili, ale to je úlohou zodpovedného členského štátu o tom rozhodnúť. Eh, oni musia byť eh, riadne vyškolení a musia uplatňovať pravidlá mm, primerane, ale nemôže to byť pohraničník, ktorý um, patrí k armáde k tým bezpečným štátom pôvodu. Mali sme už diskusiu o tom predtým na no, eh, odznelo to, že máme mať len zoznam EU a nie národný zoznam. Pracujeme na tom krok po kroku. Už sme sa e, snažili, aby sme mali e, zoznam pre celú EÚ, keď sme navrhovali azylový balík a rada to odmietla, keď sme chceli mať národný zoznam a teraz sme vypracovali európsky zoznam okrem tých národných zoznamov a teraz, e, keď sa nám e, podarí postupne rozšíriť ten um, európsky zoznam, tak dúfam, že budeme môcť eh, sa zaobísť bez toho národných zoznamov, a takže dúfam, že sa nám to podarí na no, eh, hlavne preto, že sa tu zameriame len na 7 štátov a je tu veľa štátov, ktoré môžu byť na národnom zozname a ktoré sú odvodnené na národnom zozname. Takže poďme krok po kroku a najprv riešme Západný Balkán, ktorý je naj zjavnejší prípad a ak postupíme ďalej, tak môžeme sa v istej fáze zbaviť tých národných zoznamov. Čo sa týka miery repatriácie, spomenul som 40% pre všetky národnosti, takže e, miera repatriácie e, je 40% v Evo, ale to e, nielen pre Iračanov, ale pre všetky národnosti. A čo sa týka e, neplnoletých e, v tom režime repatriácie, musíme sa starať o nesprevádzaných neplnoletých, takže musíme im dať osobitnú starostlivosť a musíme tiež zohľadňovať viac tieto preferencie a musíme budovať systém, e, kde e, nesprevádzaní e, budú Eh, dobre s nimi zaobchádzané. Eh, eh, Takže ak niektorí z poslancov majú pocit, že ešte chcú nejaké dodatočné odpovede, tak som si istý, že komisia to môže zaslať písomne. Kolegovia, máme okamih na prípravu na ďalší bod, ktorý bude snívaný kamerou. 11.30 tu budú politické skupiny Libe, tieňový spravodajca Takže aby bolo jasné, že tu musia byť zástupcovia, byť generálny tajomník zástupca právnej služby parlamentu, zástupca proste budú, budú tu viacerí zastúpení rôznych orgánov a dáme si teraz pauzu 11.30.